Dobrý deň, milí kolegovia. Začneme našu schôdzu. Najskôr príjmeme program schôdze, článok 6, hlasovanie o riešení situácie postihnutých žien bolo odložené, ak nie sú ak nemáte žiadne pripomienky k tomuto, tak eh, by sme v tejto pozmenenej podobe prijali návrh programu. Zápisnica eh, minulého zasadnutia, ďalší bod programu. Máte k nemu nejaké pripomienky? Ak nie, tak vychádzame z toho, že zápisnica je prijatá. Now, cheers, announcements and point five. A teraz oznámenia predsedničky. E, teraz e, tu budem mať e, vypočutie situácie hľadám situácie žien s postihnutím, konzultácia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo strany parlamentu. Slovo by som už chcela dostať pani Gunte Anče z hospodárskeho sociálneho výboru, aby nám predniesla svoje, svoju prezentáciu. Good morning. I'm going to speak Latvian, so could you please put your headsets on? Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, dāmas un kungi. Es gribu... Vážené kolegyne, kolegovia, chcela by som začať moju prezentáciu veľkým poďakovaním za to, že mám túto e, príležitosť, že som mala túto príležitosť napísať stanovisko o e, situácii žien s postihnutím za Európsky hospodársky sociálny výbor. Pri viacerých príležitostiach som sa e, obracala na členov môjho e, výboru s návrhom pripraviť správu z vlastnej iniciatívy, ale žiaľ, nemala som takúto možnosť. Ale teraz vďaka vám, členom Európskeho parlamentu, som takúto príležitosť Eh, dostala. Je viacero vecí, ktoré by som eh, chcela dnes spomenúť. Pravdepodobne vám nemusím hovoriť, aká komplikovaná je situácia pre ženy eh, s postihnutím v Európskej únii. Chcela by som spomenúť len pár uh, slov na úvod uh, k mojej prezentácii. V Európskej únii uh, je približne 18 miliónov ľudí s postihnutím nie sú žiadne presné štatistiky, koľko e, z nich e, sú ženy, ale vychádzame z toho, že je to približne polovica. vecāka Eiropas Savienībā. Šim skaitim noteikti ir tendence pieaugt. Savā pētījumā časť, e, teda populácia okrem toho ešte stárne to treba tiež e, e, zohľadniť. Chcem sa teraz venovať viacerým oblastiam. Prvou veľmi dôležitou je násilie e, štúdia, jedna zo štúdí, ktorou som, som sa zaoberala, vyvodzuje, že je tam 3 až 5 násobne vyššia šanca, že ženy s postihnutím sa stretú s násilím, než ženy bez postihnutia. Je to teda veľmi komplikovaná situácia, pretože tu hovoríme o násilí v rodine, e, možno zo strany ošetrovateľov. Tí nemusia pristúpiť k e, fyzickému násiliu, ale môžu povedať, e, prečo by ste mali niekam chodiť, zostaňte doma, prečo potrebujete Eh, ísť na toto stretnutie, eh, nemusíte, veď eh, tento muž si vás aj tak nevezme za ženu. Takže sú to aj takéto psychologické faktory. Tieto ženy sú neisté, sú ponižované. Takže máme tu aj násilie zo strany ošetrovateľov či ošetrujúcich inštitúcií. Všeobecne teda situácia žien s postihnutím je veľmi komplikovaná. K reproduktívnemu e, zdraviu myslíme si, e, že e, každá žena by mala mať príležitosť žiť plný život ženy, sama sa rozhodnúť, či chce mať deti alebo nie. V situácii, keď hovoríme o situácii žien s postihnutím, si treba priznať, že takúto možnosť e, títo často nemajú, pretože často, keď idú e, ženy k, e, k ginekologovi, povedia, že majú postihnutie, ale sú tehotné, lekár povie, že považuje za vhodné, aby išla na eh, potrat, že je veľmi eh, nepravdepodobné, že by mohla eh, dieťa vynosiť a sa o neho starať. Takisto je tu aj veľmi zlá situácia v oblasti zdravotníctva, viacero šokujúcich štúdí, ktoré hovoria o tom, ako sa odmieta mamografia vykonať ženám s postihnutím Neexistujú žiadne ginekologické stoličky, ktoré by boli e, prístupné pre e, ženy s postihnutím. Podobné problémy e, sú v oblasti vzdelávania. Mohli by sme sa nazdávať, že všetci sú si rovní, ale situácia žien s postihnutím je iná. Tieto ženy majú zníženú šancu, aby sa im dostalo vzdelania, keď ich porovnáme so skupinou postihnutých mužov. E, často rodiny žien s postihnutím si myslia, že je lepšie, ak žena zostane doma a pomáhala e, rodine pri e, každodenných činnostiach, že je to lepšie, než aby chodila do školy, do práce, kto by ju tam potreboval. A podobné je to aj na pracovnom trhu Okrem toho, že e, ženy s postihnutím nemajú dostatočné e, vzdelanie alebo vyššie vzdelanie, tiež e, je tam problém s hľadaním si pracovného miesta a to isté potom s tým, s tým sa stretávame v občianskom živote. ženy e, s postihnutím, aký e, je ich počet, e, tých, ktoré sú aktívne v občanskom živote. Toto číslo je veľmi nízke, ale môžem sa pýtať, že koľkým sme pomohli, aby mohli byť aktívne Ako e, vieme, EU podpísala a ratifikovala dohovor e, OSN o právach ľudí s postihnutím. A ako vieme, v tomto hovore e, článok 6 hovorí obzvlášť o situácii žien s postihnutím. A je veľmi dôležité uvedomiť si, že tento článok sa v Európskej únii dostatočne neuplatňuje. Keď e, sa pozrieme na e, politiku ohľadom e, postihnutí. Vidíme, že ženy s postihnutím tu nie sú špecifikované ako osobitná skupina, sú zahrnuté všeobecne do skupiny ľudí s postihnutím. Na jednej strane je to dobre, na druhej strane tieto ženy majú svoje vlastné špecifické problémy. Keď sa pozrieme na politiku v súvislosti s rodovou rovnosťou a ženské otázky vo všeobecnosti, E, vidíme, že tam sa nikde nespomínajú osobitne ženy s postihnutím, pričom si uvedomujeme veľmi dobre, že e, ženy s postihnutím sa stretávajú so úplne špecifickými problémami než e, iné ženy. Preto by som vás chcela vyzvať, vás členov Európskeho parlamentu, aby ste pouvažovali, ako by sa dali ďalej rozvinúť stratégie Európskej únie v tejto oblasti oblasti. Je to špecifická skupina eh, občanov, ktorá sa nachádza v obzvlášť zlej eh, situácii, sú diskriminovaní dvojnásobne eh, z rodového pohľadu aj kvôli svojmu postihnutiu. Treba sa zaberať možnosťou financovania zo štrukturálnych programov, treba zabezpečiť špecifickú podporu pre túto skupinu ľudí. Európsky sociálny fond by sa mal Eh, sústrediť takisto na eh, konkrétnu túto skupinu. Iba keď budú takto explicitne spomínaní, dostane sa im eh, dostatočne pozornosti na národnej úrovni. Tiež by som chcela Európsky parlament upozorniť na to, že je dôležité dohliadať na to, ako sa implementuje rodová politika v oblasti postihnutia na národnej úrovni. Treba hovoriť o európskom sociálnom e, pilieri. V ňom treba e, takisto zvorazniť e, situáciu žien s postihnutím, ich osobitnú situáciu. Ďakujem za to dnešné pozvanie. Rada odpoviem na akékoľvek otázky z vašej strany k môjmu stanovisku a dúfam, že všetky informácie v mojej správe vám budú môcť byť vo vašej práci užitočné. Ďakujem veľmi pekne, pani Gunta Anča, eh, za prezentáciu vašho stanoviska o situácii žien s postihnutím. 10. októbra v našom výbore pre práva žien budeme hlasovať o otázke na ústav zodpovedanie pre komisiu a o návrhu uznesenia Európskeho parlamentu o situácii žien s postihnutím. Teraz by som chcela eh, otvoriť eh, možnosť pre diskusiu. Ako prvá sa hlási pani Irače Garcia Pérez. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Samozrejme, chcem sa najskôr poďakovať pani Ansa za to, že prišla že nás vo výbore oba oznámila s touto záležitosťou, ktorá je pre našu prácu veľmi dôležitá. Ako povedala pani predsednička, my pracujeme na tejto téme, aby sme na pléne otvorili rozprávu o reálnych ťažkostiach žien, e, ktoré majú nejaké postihnutie. Nazdávame sa, že je to veľmi dôležitá téma a naozaj si zaslúži maximálnu pozornosť E, nášho parlamentu na plenárnej schôdzi, aby sme mohli takéto e, veci, ktoré vy spomínate, mohli riešiť. Už na schôdzach, ktoré v priebehu tohto času sme mali, už sme diskutovali o ťažkostiach a o reálnom živote e, žien s postihnutím, ktoré trpia dvojitou diskrimináciou kvôli tomu, že sú ženy a kvôli tomu, že sú postihnuté. A tomu treba prispôsobiť aj príslušné európske politiky transverzálnym spôsobom. Treba si, si skutočne uvedomiť, že je potrebné využívať na to aj správnym spôsobom štrukturálne formy, treba fondy, treba využiť reformu kohezných fondov a tu v našom výbore môžeme využiť všetky tieto veci a zakomponovať aj rodovú perspektívu do všetkých týchto E, programov. E, a aby sme mohli vlastne e, to, čo ste nám vy tu povedali, do týchto európskych fondov, do Fondu Európskeho regionálneho rozvoja a do ďalších fondov túto perspektívu zapracovať. Už dlhé roky je smernica na túto tému zablokovaná v Rade. Parlament sa viackrát k tomu vyjadril, ale bohužiaľ zdá sa, že táto smernica sa neschválil, bo e, rada sa neodblokuje tak rýchlo a táto smernica, aby sme vlastne e, ženy mohli nejakým spôsobom ochrániť nezávisle od e, postihnutia a od ďalších aspektov naozaj by mohlo poukázať na to, že Európa nemôže pracovať len v ekonomickej oblasti, v oblasti odstránenia nerovnosti na územiach, ale aj e, v tejto sociálnej zložke, ktorá je veľmi dôležitá pre celú Európsku úniu a treba ukázať našu podporu e, všetkým tým aspektom, na ktoré ste vo svojom vystúpení upozornili a bude to určite inšpiráciou pre našu budúcu prácu tu v parlamente. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Iráče. Slovo má teraz pani Angelika Mlinár. Len veľmi stručne. Ďakujem veľmi pekne e, za to, že ste e, prišli k nám a podeli sa s vašimi skúsenosťami. Chcem len podporiť to, čo povedala kolegyňa Iráče predo mnou. Je neobvyklé vypočuť si eh, niečo také, ako sme si to vypočuli pred chvíľou. Eh, vaša osobnosť na mňa urobila veľký dojem a ja si želám, aby sme mali príležitosť takýchto eh, výmen častejšie, lebo každý žijeme vo svojej vlastnej realite, svet má viacero Eh, dimenzií, pre každého eh, inú na tejto planete a našou povinnosťou ako politikov je starať sa o ľudí, ktorí eh, sa zdá, že sú marginalizovaní. Mali by sme prevziať, zohľadniť vaše návrhy a bola by som teda rada, keby sme boli otvorenejšie takémuto typu diskusí a viedli takéto výmeny názorov častejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Angelika Mlinár. Nikto ďalší? Mm, chcem sa teraz pýtať eh, pani Gunta Anča, či eh, by chcela sa vyjadriť na záver. Maybe I'll speak English. It's gonna be much more easier. Budem možno hovoriť po anglicky, bude to jednoduchšie. Chcem s vám eh, ešte raz poďakovať eh, za toto dnešné pozvanie. Naozaj dúfam, že tento krátky 10-15 eh, minútový príhovor trošku zmenil ehm, váš názor, vaše, vaše vnímanie nielen žien s postihnutím, ale možno e, skôr toho, čo môžeme urobiť na to, aby sa situácia zlepšila, čo môžeme urobiť spoločne a aké to bude dôležité. Chcem povedať, e, že je veľmi dôležité, aby sme tu nemali dve e, skupiny. My, spoločnosť a potom tí, s postihnutím, e, skupina žien s postihnutím. Nie sú to dve skupiny, je tu len jedna veľká skupina, e, spoločnosť a e, ide o to, čo všetci spoločne môžeme urobiť preto, aby sme situáciu zlepšili pre Európsku úniu vo všeobecnosti pretože som si istá, že Európska únia je tá najlepšia oblasť na svete a Mali by sme si uvedomiť, aké dôležité sú pre Európsku úniu sociálne otázky. Ďakujem ešte raz. Ďakujem ešte raz, pani Gunta Anča, ďakujem za to, že ste prišli na zasadnutie nášho e, výboru odprezentovať e, vaše stanovisko. Urobili ste toho veľa, odviedli ste veľký kus práce v oblasti e, ľudí s postihnutím. a za náš výbor a pre náš Európsky parlament je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. Ďakujem preto ešte raz. A verím, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti. Našim ďalším eh, bodom programu je hlasovanie o pár minútiek o desiatej, teda začneme s hlasovaním. Eh, prosím, pripravte sa na to. Kolegs, we will start our, our voting. Kolegovia, začali by sme. s bodom programu číslo 7 na našom programe vytvorenie Európskej eh, organizácie pre prácu. Európsky orgán práce, e, prijatie návrhu e, stanoviska, kompromis 1a, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, pozmievací návrh 35, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Chcete si preveriť? si návrh 35. Sekundičku. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Hlasovali všetci? Počkáme minútku, áno. Hlasovali už teraz všetci. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Pozmývací návrh 37, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 38 za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 43 za, proti, zdržali sa e, prijaté. Kompromis 1b za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 47 za, proti, zdržali sa prijatí. 48 za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmievací návrh 50 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmievací návrh 51 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa prijaté. 54 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté, 58 za, proti, zdržali sa prijaté. Eh, eh, amendment sixty two second part in favour against abstention adopted amendment sixty tri za proti zdržali sa prijat compromise four in favour against proti zdržali sa prijaté skontrolujeme si to kompromis štyri teda preverujeme otváram hlasovanie Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 5. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 6. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa. Prijaté. 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 72 za, proti, zdržali sa prijaté. 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, proti, zdržali sa prijaté. 79 za, proti, zdržali sa prijaté. 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 77 za, ten odpadáva to, takže 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 80 s ústnym pozmeňovacím návrhom spravodajkyne za. EPP má námietky k ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Dobre, budeme teda hlasovať bez ústneho pozmeňovacieho návrhu. Kto je za? Proti?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 proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 26 za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť. 32, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmujací návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz budeme hlasovať o e, návrhu v jeho pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Blahoželám e, spravodajcovi, tieňovým spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne. Now, uh, point eight. A teraz pod 8. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočet 2019 všetky oddiely. Správa kolegyňa Björk. Prijatie návrhu stanoviska. Takže poďme hlasovať. Návrh 14 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 15 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 1 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 18 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 19 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 20 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 21 za, proti, kto sa zdržal prijatý, kompromis 2 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 25 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 26, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijatý, 27, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Teraz pôvodný odsek. Pôvodný odsek 3. Po častiach. Prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 3, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. 32, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. 34, po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 35. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 36. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pôvodný text odseku 5. Prvá časť. Prvá časť, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh 39. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 40. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 41. Kto je za? Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 42. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Úvodné ustanovenie jednotka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnutý, dvojka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijatý, pôvodný text. Tak to nie až trojka. tri po častiach. Prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijatá. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, druhá časť prijatá. Teraz návrh 4, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 5 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Návrh 6 za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 7 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 8 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 9 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 10 za, proti, kto sa zdržal prijatý, návrh 11 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, Teraz musíme odhlasovať pôvodný text od úvodného stanovenia C. Je to po častiach. Prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh 12, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 13 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz pristúpime k záverečnému hlasovaniu. Áno, návrh stanoviska v pozmenenom znení menovite. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Blahoželáme spravodajkyni. Blahoželáme ti, Malin. Blahoželáme aj všetkým temným spravodajcom a všetkým aj ďakujeme. Yes, now. Now next. Okay. Mm-hmm. Bod 9. Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii. Spravodajkyňa Maria Arena. Ide o prijatie návrhu stanoviska, takže poďme hlasovať. Na strane 2 začíname. Návrh 76, 77 a 6 tie sú identické. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom 7. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 84. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 87. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 90 za proti, kto sa zdržal prijaté, 91, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz návrh 9, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 10, za, proti, kto sa zdržal prijaté, 98 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Pokračujeme návrhom 121. Je to na strane 8. Po častiach prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 123. Za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 125 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 131, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 138, iba druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 24, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 2 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 30 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 3 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 31 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 41, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Želáte si overiť 41? Nech sa páči. Hlasujte. Je to 41, o ktorej hlasujeme. 41. Ešte stále hlasujte. A teraz koniec hlasovania. Zamietnuté. Prepačte, pomýlila som sa. Dobre, pokračujeme návrhom 44. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 49. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 56. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 57. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 58. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 59. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie, pozmenený návrh stanoviska, menovite hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Prijaté, blahoželáme pani Arena aj všetkým tým spravodajcom. Pokračujeme. Bodom 10. Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti občanov únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Autorkou správo, stanoviska je pani Mlinár. A môžeme ísť hlasovať. Začíname návrhom 6, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Toto bude treba overiť. 6, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 7, kto je za? proti, kto sa zdržal prijaté, osmička za, proti, kto sa zdržal prijaté, návrh 9 za, proti, kto sa zdržal, tiež overíme, 9, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania, prijaté, pokračujeme 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. jedenáctka, Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 14. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 16. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 17. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 18. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 19 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dvojka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A trojka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďakujem pekne, blahoželáme pani Mlinár. Predsednička bez mikrofónu. Point 11. Bod 11. Štatistika spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane. Spravodajkyňou je pani Mlinár. Poďme hlasovať teda. Návrh 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 4. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Peťka Za proti, kto sa zdržal, prijaté. Šestka, nie. O tej nehlasujeme. Až 8, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 9. K tomu máme ústny pozmeňovací návrh. Má niekto, prosím, námietku? Pani Mlinár, vy ste autorkou toho návrhu, že? Áno, ďakujem. Ja by som chcela navrhnúť, aby sa vypustili slova The Economic Impact of Migration and Refugee Movements, hospodárske e, dopady e, pohybov migrantov a utečencov. To chcem z toho návrhu vypustiť. Dúfam, že to väčšina podporí. Predsednička bez mikrofónu. Takže hlasujeme o deviatke, takto usne pozmenené. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz návrh 10. Nie, 11. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 13 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 15 po častiach. Prvá časť za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za proti, kto sa zdržal, prijaté. 16 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 18 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 19 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 20 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 21 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 22 za, proti, to sa zdržal prijaté, 23 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 24 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 25 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 26 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 27, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté a 28, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Stala sa chybička. Kolegyne, kolegovia, hlasovali sme o návrhu 11 ale bol to, nebolo to potrebné. Len aby ste vedeli, že toto sa stalo. Chce sme jedná odhlasovali, ale nebolo to treba. Moja chyba, ospravedlňujem sa. Moja kúpa, mrzí ma to. Dobre, ďakujem pekne. Bol to posledný bod hlasovania, ale nie posledný bod programu zasadnutia.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 Kolegyne, kolegovia, teraz krátka prestávka. 10 minút. 10.45, prosím, buďte späť na vypočutie. I think that we may start uh, the next part of our uh, FAM committee meeting uh, of today. Our uh, next point is uh, gender... Dobrý deň, vitajte kolegyne, kolegovia. Ideme teda um, pokračovať na preznutí. Konkrétne pôjde o uh, vypočutie keď ide o rodovú rovnosť na pracovisku. My sme sa rozhodli takéto počutie ako koordinátori urobiť. E, ide teda o rovnosť na e, pracovisku ako takom a potom o rôzne služby, starostlivosti o deti, starších a tak ďalej. Vypočutie má za cel identifikovať osvedčené postupy na posilnenie rodovej rovnosti na pracovisku v profesionálnej sfére, ktoré mm, implementujú zamestnávateľia a tiež sa chceme zaoberať e, službami, ktoré je potrebné poskytovať, aby sa podiel žien na trhu práce zvýšil. Čiže e, zlepšenie možnosti zosúľadiť e, pracovný a rodinný život e, a tiež zlepšovanie kvalifikácií pre ženy. Výbor momentálne pracuje na správe o starovislosti o deti v Európskej únii. Pani Pietika je tam spravodajkyňou a toto reaguje na oznámenie komisie o iniciatíve na podporu zosúladenia práce a rodiny. Je to príprava na smernicu o tejto téme. A tiež tu máme snahu v tomto vypočutí venovať sa možnostiam, ako e, zvýšiť podiel žien na e, trhu e, práce aj z iných ohľadov. Spravodajkňa tu bohužiaľ dnes nemôže byť, má zdravotné problémy, ospravedlňuje sa. Chcem ešte povedať, že sme práve v procese trialógu, pokiaľ ide o tú spomínanú smernicu o rodičovskej dovolenke. A ktorá musíme ešte vyčkať, ako ten trialóg dopadne, ale v tomto funkčnom období je to aj jedna z najdôležitejších tém a myslím, že aj toto uh, zaslúži si našu pozornosť a diskusiu. Takže toľko na úvod. Chcem sa poďakovať rečníkom, ktorí dnes prišli. Máme tu pani Panceri, ktorá je z organizácie COFACE. Potom máme pani Rodkirch, ktorá e, pôsobí e, v Federácii pre rodinu e, vo Fínsku. A máme tu pána Holbeka, ktorý pôsobí v Konfederácii dánskych zamestnávateľov, čo je teda organizácia, ktorá je členom Business Europe. Takže navrhovala by sa mi začali 10-minútovými vystúpeniami našich expertov. Ako prvá dostane slovo pani Panceri. Nech sa páči, pani Panceri, máte slovo. Thank you very much, Chair. Um, thank you very... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, že ste mňa ako COFES pozvali na uh, túto dnešnú schôdzu, na to dnešné vypočutie. Dovolte, by som sa na úvod poďakovala za pozvanie a uvítala aj vašu správu a tiež ten trialóg, ktorý ste spomenuli, lebo je to naozaj veľmi podstatná vec. A je dôležité, aby sme hovorili aj o trialógu, o ktorom ste hovorili. Je to veľmi dôležité a myslím si, že ešte v tomto volebnom období dostaneme text, ktorý zlepší e, legislatívu v tejto oblasti. Moja organizácia je mimovládna organizácia v tejto oblasti. Je to Európska sieť 59 pobočiek v 23 členských štátoch EÚ. Dnes sa pokúsim hovoriť o e, službách a o službách v podnikoch a o starostlivosti. Chcela by som vám pripomenúť, že to, čo moja organizácia robí, služby sú jedným z pilierov dobrej kvality života E, a rodinného života. My potrebujeme zdroje, potrebujeme e, pracovné e, časy, potrebujeme možnosti udelovať dovolenku a takisto kvalitné služby za prístupné ceny. Keď hovoríme o týchto službách, hovoríme o službách, ktoré sprevádzajú ľudí počas celého života, od detstva, služby, ktoré sú určené postihnutým alebo starým ľuďom. Takže nezameriavame sa iba na detstvo a na deti, ale na celý životný cyklus, pretože rodiny sa tiež vyvíjajú, situácia sa vyvíja, takže e, napríklad v jednej rodine môže dieťa vyraz, ale môže ďalšia osoba potrebovať starostlivosť. Pokiaľ ide o starostlivosť pre ľudí, ktorí majú nejaký typ postihnutia alebo pre starých ľudí, to má veľmi silné rodové prepojenie. My vidíme, že Ide o neplatenú prácu, pretože neexistuje iné riešenie. Niektorí poskytovateľia týchto služieb, e, ktorých sme e, oslovili, boli predovšetkým ženy a my sme pripravili štúdiu s týmito ľuďmi, ktorí poskytujú e, tieto služby v rámci rodinách E, oslovili sme viac ako 2000 ľudí, ktorí sa starajú o ľudí v rodinách a vo veľkej väčšine, prevažnej drvej väčšine sú to ženy, e, ktoré často sa starajú o deti. E, situácia je takáto, keď sa dieťa narodí, tak matky sa snažia pracovať, muži sa snažia pracovať dlhšie a ženy hľadajú nejaké čiastkové pracovné úvesky, aby mohli sa venovať deťom. A tu by som chcela trošku okomentovať starostlivosť o deti. Toto je jedna z hlavných služieb, ktoré poskytujú podniky pracujúcim a v Európe existujú dobré príklady v tejto oblasti. Ešte dnes môžeme počúvať niektoré tieto príklady. Podniky, ktoré poskytujú takéto služby pre deti, e, sú, poskytujú skutočne veľmi pozitívne príklady. A my sa môžeme pozrieť, ako môžeme ešte zvýšiť zdroje, lepšie rozvinúť tieto služby. A je dôležité, aby toto poskytovanie služieb bolo k dispozícii všetkým občanom, pretože to je politické rozhodnutie a nemá závisieť iba od vôle podnikov. Ak budeme príliš závisieť od podnikov, tak e, môžeme tam nájsť isté rizika. Jedno z tých rizik je, že keď tieto služby, e, ktoré poskytujú podniky, sú tou podstatou, podstatnou službou, riziko je, že môžu žiadať pracujúcich, aby rešpektovali dlhšie pracovné doby, lebo firma môže povedať, my vám dáme škôlku, jasle alebo starostlivosť o deti a vy teda môžete pracovať dlhšie. Ďalšia obava, ktorá tu vzniká, sa týka potenciálneho rizika e, spojeného s tým, že veľmi často Podniky majú zdroje, aby poskytovali tieto služby a e, ako potom môžeme e, potom e, sa vyhnúť diskriminácii, ktoré, ktoré, ktorá sa vyskytuje, keď pracujú ľudia pre veľké podniky, ktoré majú možnosť zorganizovať škôlky, jasle a malé a stredné podniky, ktoré takúto možnosť nemajú. Bolo by dobré, keby tu nebola žiadna diskriminácia a keby vlastne malé podniky mali rovnaké možnosti ako e, veľké podniky, vzhľadom na to, že máme veľké množstvo malých a stredných podnikov. A keď hovoríme o verejnej politike, tak musíme zohľadniť všetky tieto rizika a musíme e, myslieť takisto aj na výchovnú zložku, ktorú treba zohľadňovať pri poskytovaní starostlivosti deťom E, rodičia vlastne nemusíme myslieť len na to, že rodičia musia pracovať viac, ale musíme myslieť na také školy, kde treba zohľadniť aj výchovné zložky. E, takisto e, takéto zariadenia pre deti vedú aj k redukcii sociálneho vylúčenia. To znamená, že my sa musíme e, snažiť o začlenenie všetkých detí nezávisle od toho, či rodičia pracujú alebo nie či pracujú v bohatom podniku alebo nie, aby sme tieto služby mohli poskytovať všetkým deťom. A ešte by som rada nejaké odporúčania vyjadrila. Je dôležité, aby deti e, mali aj komplementárnu starostlivosť a nie len verejnú, ale aj verejnú starostlivosť. A je potrebné, aby sme rešpektovali aj kvalitu, kritérium kvality. Musíme vyhodnocovať kvalitu služieb, ktoré sú poskytované deťom. A teda to súvisí potom aj s e, týmto zložkou, ktorá sa týka rozvoja, osobnostného rozvoja detí. Ďalšia vec, ktorú chceme analyzovať, je investovanie podnikov do služieb, ktoré existujú na úrovni spoločenstiev, nielen v prípade podnikov, my vidíme, že niektoré malé a stredné podniky vytvorili vlastné siete a pomohli financovať takýto typ služieb starostlivosti, e, ktoré, je prístupné, ktoré, ktoré sú prístupné aj iným deťom. A toto všetko môže potom zlepšiť disponibilitu služieb v niektorých oblastiach, najmä na vidieku, kde je ťažšie nájsť takéto služby, tak aby to bolo prístupné a pre všetkých. A keď hovoríme o starostlivosti o deti a službách starostlivosti, ktoré sú poskytované deťom, nemôžeme si nevšímať kvalitu týchto služieb. Rada musí schváliť odporúčanie o kvalitu SISI a my dúfame, že sa to dosiahne a takisto sa musíme venovať aj otázke prístupnosti takýchto služieb a to nielen z geografického hľadiska, teda aby do toho boli začlenené aj vidiecké oblasti, ale myslie takisto aj na vzdialenosť takýchto služieb a na pracovné miesta. Rovnako je dôležité, aby to bolo prístupné pre všetky deti. Všetky deti majú mať prístup ku všetkým typom služieb vrátane postihnutých detí. A toto je povinnosť, ktorá je aj právne zakotvená a ktorá sa vzťahuje na všetky členské štáty. E, tieto služby musia byť e, cenovo prístupné, lebo veľmi často je toto jeden z dôvodov, pre ktorý ľudia E, k týmto službám nemajú prístup, pretože sú príliš drahé. Ďalšia dôležitá otázka je e, e, disponibilita. Ak takáto služba nie je k dispozícii, tak potom nemusíme hovoriť o ďalších bodoch. A teda moje posledné odporúčanie je, je aby sme zrevidovali barcelonské odporúčania. Tu ide o, o to, aby sme zrevidovali barcelonské odporúčania E, kritéria a ciele na rok 2020. Toto nestačí však, aby sme sa koncentrovali len na štvoročné deti. My musíme ísť ďalej. Musíme myslieť na vek, keď matky na, e, po skončení materskej alebo otcovskej alebo rodičovskej dovolenky, ktorá je platená, musia mať naďalej prístup e, k poskytovaniu takýchto služieb, e, za cenu, e, ktoré by boli zároveň aj cenovo prístupné. Nám sa podarilo e, dosiahnuť 33-percentné plnenie týchto cieľov, ale v mnohých členských štátoch je ešte veľmi veľa detí. Polovica detí nemá miesto v škôlke alebo v jasliach A toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú musíme čo najrychlejšie vyriešiť. Ďakujeme pani Paula Panceri za vašu prezentáciu. A teraz prejdeme k nášmu ďalšiemu hostovi, pani Rodkirke z Federácie fínskych rodín. Nech sa páči, dávam vám slovo. Yes, hello. Good morning and thank you for... Eh, ďakujem. Dobrý deň. Som rada, že mám príležitosť eh, porozprávať vám o fínskom fínskych skúsenostiach eh, v tejto oblasti. Ja chcem zastúpiť tu aj štúdie z výskumného ústavu rodín, ale aj z mojej mimovládnej organizácie, ktorá je najväčšou vo Fínsku a vytvorili sme certifikát priateľskosti voči rodinám. Um, toto e, slovo pre ustavale sus je e, po fínsky, teda priateľský voči e, rodinám. Um, práve som aj povedala, ako sa volá náš certifikát po fínsky. Nadpis je tiež dôležitý. Ehm, hovorí o tom, že, pretože my všetci máme rodiny. Často hovoríme o tom, že treba skombinovať eh, pracovný život eh, s rodinným, keď máme malé deti, ale mali by sme sa zamýšľať nad celým životným cyklom mať deti eh, znamená eh, mať eh, aj starších rodičov, znamená to mať súrodencov, znamená to mať mladšie, staršie deti, synovcov a podobne. Takže ak mám odprezentovať ten program, ktorý máme vo Fínsku, prečo vôbec potrebujeme, uh, už nie je všetko v poriadku, prečo potrebujeme sa orientovať na to, aby boli pracovné miesta priateľské voči rodinami. Mnohé z toho, čo tu Pavla uh, predstavila, je vo severských krajinách už vyriešené, vrátane Fínska. A my sme hrdí na to, že sme globálnymi lídrami v šťastí, aj v produktivite, v rodovej rovnosti, aj zlúčenie rodinného a pracovného života. E, zdôrazňujem produktivitu, pretože keď hovoríme o vyváženosti rodinného a pracovného života, to nie je len niečo milé, niečo extra, čo robíte, keď ste bohatí a môžete si dovoliť e, byť e, pohodlní. Nie z nášho pohľadu je to o efektivite, o tom, ako najlepšie využiť pracovné miesto keď sa teda pozrieme na e, severské krajiny, e, Fínsko, Švedsko a Dánsko, Môžem, vidíme tu percento firiem, kde väčšina e, zamestnancov má pocit, že má flexibilitu vo svojom pracovnom čase. Tu sú údaje pre Fínsko veľmi priaznivé. Takisto eh, pocit zodpovednosti, autonómnosti a eh, teda flexibilita eh, pracovného času, to je veľmi dôležité pre dobrý pocit pri práci a pre možnosť vyvážiť rodinný a pracovný život. Keď sme sa pýtali respondentov v Európy, aký majú pocit, či sa ich pracovná doba hodí k ich rodinnému životu, opäť vidíme, že severské krajiny z toho vychádzajú celkom dobre respondents answered Well or, uh, quite... A dôležité eh, keď sme sa eh, pýtali na eh, inštitúcie pre starostlivosť pre škôlka, či je škôlka k dispozícii. Opäť e, tu vidíme e, súlad s európskymi štúdiami priateľskosti voči rodinám. Je povinnosťou štátu zabezpečiť vysoko kvalitné, prístupné e, inštitúcie pre dennú starostlivosť o deti. Nemalo by to byť v zodpovednosti zamestnávateľov. Fínsky, alebo teda severský prístup je, eh, že sú to dôležité eh, piliere, rodičovská dovolenka, ktorá predstavuje jeden alebo 1,5 roka, Vrátanie teda eh, rodičovské dovolenky pre otcov, čo je teda potom kombinované s kvalitnými a cenovo dostupnými e, službami starostlivosti o deti. Tu máme zaujímavý vývoj v, e, vo Fínsku, e, keď sa v 70. rokoch takéto inštitúcie starostlivosti o deti vyvinuli, vnímalo sa to čo ako vlastne riešenie otázky, čo robiť s deťmi, keď sú rodičia v práci. A teraz sa toto vnímanie zmenilo a, takéto inštitúcie sú vnímané ako právo dieťaťa na vysoko e, kvalitné vzdelávanie v skorom veku. Toto neznamená, aby ako v Číne všetky deti začali čítať vo veku troch rokov. E, myslíme tým naozaj holistický rozvoj v radostnom hravom duchu. V posledných rokoch to e, teda e, spôsobilo, že e, tieto inštitúcie teraz spadajú pod ministerstvo školstva a vytvorilo sa, vytvorili sa aj učebné osloby, osnovy. Takže vníma sa to ako právo detí. Nie je to závislé od toho, či rodičia pracujú alebo kde pracujú. Takže veľa vecí je dobre riešených, takže prečo vôbec potrebujeme pracovné miesta, e, ktoré boli priateľské voči rodine a príslušné certifikáty pre takéto miesta. Aj keď veľa vecí je dobre vyriešených vo Fínsku, v dnešnej dobe musím povedať, ešte stále tu ostáva veľa víziev. Ako všetci viete, do veľkej miery to závisí od toho, aký druh práce a pre koho vykonávate keď rozmýšľate, či môžete svoju aktuálnu životnú situáciu skombinovať eh, s potrebou vášho mm, zamestnávateľa. Takže hlavnou otázkou je, ako naozaj implementovať, integrovať eh, priateľskosť voči rodinám do firmnej kultúry. A to vyvstáva vlast, do vlastnej miery, eh, do veľkej miery otázka postoja a celkovej atmosféry na pracovisku. Máme tu tiež špecifickú situáciu, ktorá nie je dobre legislatívne ošetrená, napríklad starostlivosť o deti počas letných prázdnin a starostlivosť o starších a chorých, podpora pri neočakávaných krízach, napríklad v čase rozvodu a podobne. Stručne by som teraz uviedla pár príkladov toho, čo robíme. E, pracujeme s firmami, ktoré chcú zlepšiť e, tento aspekt, svoju priateľskosť voči rodinám. Je tu veľa aspektov, o ktorých môžeme diskutovať, ale ako som povedala, je to veľmi holistický prístup a ide o to, aby e, sa táto priateľskosť voči rodinám vždy individuálne zabezpečovala a posudovala pri každom pracovnom mieste. Keď e, firmy e, majú záujem o tento certifikát, najprv e, urobíme prehľad, spolupracujeme s nimi rok, dva a potom zhodnotíme situáciu a, následne môžu, môže im byť udelený takýto certifikát. Opäť eh, nie sú tu žiadne štandardné riešenia, lebo opäť eh, závisí, či je to firma, ktorá eh, poskytuje nejaké kolcentrové služby, či je to nemocnica alebo podobne. Takže vždy sa snažíme individuálne nastaviť možnosti danému zamestnaniu E, čo to teraz znamená byť priateľský voči rodinám? Tu sú e, určité konkrétne príklady. E, takže neoznačovať, nestigmatizovať ľudí, ktorí si zoberú rodičovskú dovolenku, podporovať rodičov, ktorí sa vrátia do práce po dlhšom období, po dlhšej rodičovskej dovolenke, podporovať otcov, hlavne aby si takúto mm, dovolenku vzali keď udelujeme certifikáty, eh, obzvlášť sa sústredíme na tréning manažérov, eh, ako zohľadňovať tieto aspekty, keď monitorujú postup svojich eh, zamestnancov, je to o tvorbe jasných pravidiel a inštrukcií, tak aby všetci zamestnanci na pracovisku mali pocit, že tieto otázky sú všetky veľmi jasné a že sa nikto neuprednostňuje na základe jeho rodinnej situácie. Priateľskosť voči rodinám sa často týka aj flexibility, ale je to aj o limitoch, o hraniciach, o možnosti povedať nie, e, napríklad nastavovanie schôdzi vo vhodnom e, čase. Z toho, e, čo tu počúvam, to je niečo, z čoho by sa možno inštitúcie EÚ mohli poučiť. A, a takisto je to aj o tom, že manažery majú e, ísť príkladom, nemali by večer, po večeroch bombardovať svojich zamestnancov e-mailami alebo po víkendoch. E, Malo by sa tak diať e, počas bežnej pracovnej doby. A dva ďalšie e, konkrétne príklady inovácií, ktoré sme implementovali e, u viacerých zamestnávateľov Môže to ísť, môže to ísť od drobnosti, o priestor e, na kojenie, môže to byť pohodlná e, pohovka, ktorú potom môžu využívať aj ostatní zamestnanci, ktorí nemajú bábetko. E, môžete zabezpečiť malý bonus pri narodení dieťaťa, keď jeho rodičia sa vracajú do práce po rodičovskej dovolenke, sprístupniť Eh, pracovné e-maily a podobne počas rodičovskej dovolenky. To má eh, jednoznačné prínosy aj pre zamestnávateľov. A ako som už spomenula, keď sa rodičia vracajú hlavne po eh, dlhšom období, po roku, po dvoch rokoch, je dobré zabezpečiť mentorov, ktorí im pomôžu vlastne dobehnúť aktuálny stav, zistiť, čo sa za tú dobu zmenilo príklady, ktoré môžu byť zaujímavé aj pre ostatných. E, možnosť e, kupovať si e, jedlo, ktoré zvýšilo v podnikovej reštaurácii, letné tábory pre deti zamestnancov počas prvom mesiaci školských prázdnin. Máte tu obrázok, čo deti robili, keď ich rodičia boli v práci v júni. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujeme veľmi uh, pekne. Pani Rodkirch, uh, ja by som sa k tomu chcela vyjadriť neskôr, ale teraz už si vypočujeme na tieho tretieho hostia, pána Torsena Laksa Fosa Holbeka z Dánskej konfederácie dánskych zamestnávateľov, člena Business Europe, ktorý nám predstaví jeho perspektívu. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Ak dovolíte, najskôr rýchlo predstavím svoju organizáciu, teda Konfederáciu dánskych zamestnávateľov. Máme tu niekde, prosím, ovládačku. Výborne, tu je moja prezentácia. Takže my máme hlavne za úlohu koordinovať e, kolektívne zmluvy s našimi partnerskými organizáciami. Takže my zastupujeme samozrejme zamestnávateľov, ale teraz máme zástupcov zamestnancov, čiže odbory. E, naši členovia, to je súkromný sektor, máme 14 dánskych e, členských organizácií, dánska obchodná komora, sektor stavebníctva, potom ubytovacie zariadenia, eh, zasilkové služby a tak ďalej, čiže eh, dohromady asi 24 tisíc firiem a pokrývame asi tretinu všetkých zamestnancov v Dánsku. Na úvod by som sa chcel trošku pozrieť na to, ako vyzerá aktuálny stav pokiaľ ide o účasť žien na trhu práce v celej Európskej 28. Tu jasne vidíte, že v niektorých krajinách situácia lepšia, relatívne dobrá a iné ešte majú čo dobiehať. Myslím si, že Záver je taký, že naprieč sektormi sa dá toho urobiť oveľa viac. Je tu veľký ekonomický potenciál, ktorý sa nevyužíva v mnohých krajinách, kde až 30 žien na trhu práce nie je aktívnych, niekedy až 40 A toto je naozaj vec, ktorú my ako priemysel považujeme za potrebnú riešiť. Vo všeobecnosti áno, u nás je situácia samozrejme lepšia ako mimo EÚ, pokiaľ ide o, o dostupnosť a počet e, dovolenkových e, úprav, tak e, sme na tom lepšie. Severské krajiny sú na tom samozrejme dobre, taktiež pobaltské krajiny. Ale keď sa pozriete na konkrétne čísla, komisia hovorí, že je to asi 70 e, miliard eur ročne, ktoré e, vychádzajú z toho, že ženy sú podzastúpené na trhu práce, nie sú zastúpené na trhu práce. Máme tu samozrejme viacero kľúčových nástrojov. Je potrebné nájsť náležité riešenie a ten prístup, ktorý je potrebné uplatňovať, e, samozrejme je verejnou úlohou e, na úrovni členských štátov. Nie je to vec, e, ktorá by ležala na pleciach podnikov. Samozrejme, že je dobré, ak firmy, hlavne tie veľké, majú možnosť e, napríklad poskytovať starostlivosť o deti a tak ďalej, ale toto tiež môžu byť vnímané ako diskriminačné. Mm, naozaj to verejná úloha, ktorú nie je možné súkromne súplovať. Čiže verejná podpora, verejné investície e, do infraštruktúry starostlivosti o deti. Tiež sa trošku hovorilo o otváracích hodinách aj toto mm, riešime, teda, že je tu potrebná istá miera flexibility. Nie všetci pracujú od 8. do pol 4. Možno to matky, samoživiteľky alebo otcovia, samoživiteľia, ktorí možno pracujú na smeny. E, čiže ak e, mm, napríklad niečo zatvára o 4. škôlka a tak ďalej, a oni robia do 6. E, tak si to musia zariadiť inak taktiež vzdialenie, respektíve e, dopravné siete, disponibilita po vedeckých oblastiach, to je tiež dôležitý faktor. A potom by som ešte spomenul to, že tu máme európskych sociálnych partnerov, ktorí e, tiež do tej hry vstupujú, Business Europe e, spoločne s ETUK, s odbormi. Máme tu tak taký, také inštrumentárium, ktoré sme vypracovali. E, prosím, pozrite sa na to, kde navrhujeme rôzne riešenia, e, ako teda zvýšiť e, zastúpenie žien na trhu práce. Dobre, toto je ďalší graf. Myslím, že predrečničky sa tohto tiež dotkli. Je tu taký prehľad toho, kde vidíte krajiny, kde táto ľudí predstavuje viac než 30 hodín za týždeň. A vidíte, že tam sa toho dá naozaj veľa zlepšiť. Niektoré krajiny to vôbec nemajú. V niektorých krajinách je to asi iba 20 čo naozaj situáciu komplikuje a naozaj e, tá rodinná záťaž je potom dosť veľká, pokiaľ ide o starostlivosť o deti a potom samozrejme je zložitejšie pre takéto osoby pracovať na plný pracovný úvezok, či už ide o matku alebo otca. Kolektívne zmluvy, toto je vec, ktorú vyrokovajú sociálni partnery a my sa snažíme teda aj hľadať nejaké praktické riešenia. Teda flexibilita je potrebná, sú tu ľudia z príslušného sektora, ktorí tento sektor naozaj vynikajúco poznajú, vedia, ako funguje a vedia, kedy je potrebné mm, pracovať dlhšie, kratšie a tak ďalej, takže je tam vysoká miera decentralizácie a naozaj ide o také lokálne dohody a toto je naozaj jedinečný model, nordický model, kde legislátor e, je mimo tohto procesu, prenecháva to sociálnym partnerom ktorí veci prediskutujú a nájdu riešenia, ktoré sú priateľné pre obe strany. Takmer 100% je to, e, pokiaľ ide o kolektívne dohody vo verejnom sektore, v súkromnom sektore je kolektívnych zmluvných pokrytých asi 70%. Čiže je to systém, ktorý naozaj vynikajúco funguje a teda umožňuje to osladenie práce a rodiny teda ak napríklad musíte ísť k lekárovi s dieťaťom, môžete možno odísť z pracoviska na dve hodiny a odpracovať si ich e, inokedy e, v závislosti od dohody so zamestnávateľom, čiže je tu vysoká miera flexibility, o ktorú sa snažíme. Ďalší graf. Ak ako dobre zapadajú vaše pracovné hodiny, váš pracovný čas do celkového rámca vašich eh, sociálnych aktivít a rodinných. Máme tu krajiny, ktoré sú na tom dobré, iné, eh, tam je situácia horšia. Toto je naozaj taká veľmi špecifická téma a je dôležité zase počerknúť význam flexibility pre zamestnancov, teda aby zamestnávateľ prenechal samotnému zamestnancovi, ako si naplánuje život v závislosti od eh, svojich súkromných záväzkov, tak aby naozaj ten každodenný život mohol fungovať ako má. Teraz uh, sa blížim už k záverom. My ako zamestnávateľia máme pocit, že flexibilita je kľúčová, takže kolektívne zmluvy na národnej úrovni je to úloha skôr členských štátov než Európskej únie, než Európskej úrovne. Flexibilita reformy trhu práce, to je dôležité, výmena osvedčených postupov, to je kľúčová vec, aby sme sa navzájom jeden od druhého učili. A máme trošku obavy v súvislosti s tým, že niektoré z týchto návrhov napríklad smernica o zosolnení života e, v súkromí a v práci. Áno, s tým e, súhlasím do veľkej miery, ale často zasahuje do tých kolektívnych zmluv, do oblastí pokrytých kolektívnymi zmluvami a pre severské krajiny to predstavuje značné ťažkosti. Čiže e, niekedy menej je viac, z tohto uhla to my vnímame a myslíme si, že veci ako napríklad Európsky semestr, kde sú odporúčania podľa krajín, ktoré sa zaoberajú tým, čo je potrebné v krajinách zlepšiť, napríklad pokiaľ ide o stav detí, toto považujeme za veľké pozitívum. A tešíme sa tiež na dialog s vami o týchto dôležitých otázkach a aj na tú výmenu osvedčených postupov. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz eh, majú poslanci čas a priestor na otázky a reakcie. Julie Ward aj Maria sa hlasí. Takže Julie ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne za túto prezentáciu, alebo za tieto prezentácie. Naozaj túto otázku považujem za veľmi dôležitú. Naozaj možno zosúľadiť prácu a súkromie. Toto všetko spája do tohto širšieho kontextu. Ja e, tiež bojujem za práva detí, som veľmi aktívna v tejto kampani, takže nejde iba o zamestnancov a spoločnosť ako takú, ale ide o deti. Ja som navštívila Fínsko v januári a naozaj som videla počas tejto pracovnej návštevy, aké stratégie naozaj vynikajúce tam uplatňujú taktiež tie hodnoty, ktoré vo vašej krajine už dlho prevládajú, mm, naozaj super vec. A bola by som tak, keby každý e, mohol na vlastné oči vidieť, ako sa veci vo Fínsku robia. Je tu zo pár vecí, ktoré by som chcela nadniesť na úvahu. Ja som čiastočne mala na starosti správu o rodovej rovnosti tzv. gender mainstreaming v Európskom parlamente. Išlo o to, ako my, ako inštitúcia, naozaj pretavujeme na pracovisku ideály o rodovej rovnosti. Dôležité je napríklad mať rodovo neutrálne toalety, teda nie čisto dámske alebo pánske. Čiže mňa by zaujímalo, ako je to s vami, ako vy vnímate tieto e, rodovo neutrálne zariadenia. Potom ďalšia vec, eh, rodiny môžu mať rôzne formy. Nemáme tu už túto jadrovú rodinu, ako to bolo v minulosti. Eh, otec, matka a zo pár detí. Sú tu dediny, pardon, rodiny, ktoré sú eh, zlúčené. Sú tu rodičia samoživiteľia alebo samovychovateľia. Máme tu adopciu. Čiže Moja otázka znie, ako každý z vás vníma to zloženie rodiny, eh, respektíve ako uľahčiť eh, situáciu eh, v každej rodine, bez ohľadu na to, ako vyzerá. Preto často sú tie úpravy akoby zablokované v nejakej forme z minulosti a v dnešnej realite absolútne nevyhovujú čo komplikuje mnohým život. A potom otázka verejných služieb. Ja sa vždy poteším, keď počujem o nejakej súkromnej iniciatíve, ale myslím si, že tie verejné služby, že o tie ide, tie by mohli byť v popredí. A čo ešte? Možno ešte jedna vec. Využívanie toho modelu istého družstva alebo kooperatívy v prípade poskytovania istých služieb. Čiže je iné, keď nejakú službu využívate a je iné, keď ju môžete aj ovplyvňovať, keď priamo máte možnosť spolurozhodovania a potom ešte sociálne podniky. To sú firmy, ktoré fungujú ako firmy a ja som jednu viedla, takže naozaj je potrebné potom je ten biznisový prístup, ale sociálne firmy eh, majú na starosti aj eh, to sociálne, eh, teda majú nielen ekonomický charakter, ziskový charakter, ale aj sociálny. Čiže ako možno šíriť povedomie, takéto povedomie na európskej úrovni? To by som sa chcela spýtať. Ďakujeme pekne, Julie. A teraz Maria Zana, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, budem hovoriť v mojom jazyku v Romunčine.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 nie je možné hovoriť po rumúnsku. Numbră. Consider că este foarte important când vorbim de aceste servicii să ne raportăm la toate categoriile sociale și este foarte... Ah, no translation? Ľutujeme, na dnešnú schôdzu nebolo požiadané o rumunské, rumunskú kabinu, takže netlmočíme z rumunčiny. Ako teňová spravodajkňa si myslím, že je veľmi dôležité referovať o všetkých sociálnych e, kategóriách. A myslím, že musíme upriamiť väčšiu e, pozornosť na deti s postihnutím a tiež si myslím, že je dôležité e, zohľadniť. Viem, že je dôležité, aby firmy takéto služby poskytovali, ale naozaj si myslím, že verejné investície sú tu veľmi dôležité, pretože E, firmy nemôžu sa postarať o všetko, čo je potrebné, preto verejné investície do e, týchto e, tém sú veľmi dôležité. Musíme trošku vyrásť. A pokiaľ ide o rodovorovné pracovné miesta, myslím, že je tiež dôležité Uvedomiť si, že väčšina rodín má e, dvoch rodičov a stabilitu, ale treba zohľadňovať aj veľký počet e, rodín s jedným rodičom. Je to aj môj prípad. Ehm, ja mám všetky tieto povinnosti v práci, v mojej súkromnej kariére, osobnej kariére, ale takisto Mám aj povinnosti ako matka, ako žena v spoločnosti. Takže myslím, že všetky tieto eh, témy treba zohľadniť, eh, keď sa eh, hovorí o službách poskytovania starostlivosti. Ďakujem, Maria. Ja by som sa chcela teraz ujať slova. Chcela by som hovoriť po polsky v mojom rodnom jazyku. Musím si preveriť, či je to možné. E, chcela by som vám všetkým e, poďakovať za vaše príspevky. Bolo to veľmi zaujímavé a e, začnem s dvoma úvahami. Chcem poukázať na to, že starostlivosť o deti aj o starších je niečo, čo často vykonávajú iba ženy. V Európe je to eh, už raz tak. 80-90 ešte viac niekedy starostlivosti zabezpečujú ženy. Nie sú tam veľké rozdiely medzi východnou a západnou Európou. A vplyv potom vidíme aj na hospodárskej situácii žien práve starších Máme tu 40-percentnú medzeru v dôchodkoch medzi ženami a mužmi, čo je spôsobené tým, že ženy neboli zapojené v rovnakej miere do pracovného života. Často pracujú kratšie, nemajú také náročné pracovné e, miesta, ktoré e, si vyžadujú dlhšiu neprítomnosť práci, e, určitú dobu nepracujú, lebo sa starajú o deti, A to napokon vedie k tomuto veľkému rozdielu vo výške dôchodkov. Som veľmi rada, e, ja osobne, že tu máme demografickú krízu. Prečo? Lebo e, to vedie k tomu, že v Európe nedostatok pracovných miest, nedostatok zamestnancov, všade v Európe poznáme tento fenomén a to núti e, k tomu, aby sa uvažovalo, že na trhu práce sú potrebné aj ženy. A súvisí to s otázkou, prečo e, chýbajú ženy na pracovnom trhu. Mm, takže táto e, kríza vedie k tomu, že sa rozmýšľa nad rodovými otázkami. Mm. Pán Holbeck povedal, že Mhm. E, treba sa zamyslieť nad týmito e, miliardami, e, nad týmito 7 miliardami. Pre, mali by sme uvažovať Ehm, preto aj e, pokiaľ ide o zisky, e, nad možnosťou čo najlepšie zlúčiť pracovný a rodinný život. Takže už aj ženy začínajú e, rozprávať, už aj muži začínajú rozprávať o bariérach pre ženy v pracovnom živote. Súhlasím, že sú tu takéto záväzky zo strany štátu, zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o deti aj o starších spoluobčanov, ale niekedy je to tak, že tu vznikajú e, negatívne e, dopady pre ľudí, ktorí e, práve potrebujú zabezpečiť takúto starostlivosť. Často tu teda nie je e, dostatočná ponuka, aj keď je tu povinnosť štátu v tejto oblasti. Mali by sme uvažovať nad tým, či by sa nemali vytvoriť predpisy alebo uľahčenia aj pre mhm. zamestnávateľov, ktorí by takéto ponuky e, umožňovali, prinášali, aby sa z krátkodobého e, pohľadu zabezpečili ponuky. Nemusí ísť vždy len o škôlky, Môže to nejaké uľahčenie alebo príplatok e, e, pre umiestnenie e, detí v, v rodinách profesionálnych pestúnok a podobne. Treba takisto aj zosynchronizovať pracovnú dobu s dobou, kedy sú otvorené škôlky či školy po celé roky. To bolo tak, ženy, ktoré chceli pracovať, museli si hľadať eh, čiastočný úvezok, lebo inak eh, by nestihli dieťa zaviesť do škôlky a aj ho eh, z škôlky vybrať. Takže treba zohľadniť takéto veci, mhm. otváraciu dobu jasličiek a škôlok. Musí to byť zosúladiteľné s pracovnou dobou rodičov. 8 hodín to nie je možné. Rodičia sa musia predsa aj dostať do práce a z práce. Musí to byť určitá pružnosť. A takisto je možnosť deti e, vyzdvihnúť e, či doniesť v inej dobe. A potom aj otázka, ktorú spomenula pani Panceri, e, prístupnosť finančná, geografická aj z pohľadu stavu dieťaťa. To sú všetko veľmi známe aspekty a je treba diskutovať o tom, prečo tieto politiky nie sú úspešne realizované a čo robiť na to, aby sa to zmenilo. Mne sa e, páčil ten výrok, že treba posilniť to, čo už tu máme. Takže e, zabezpečiť dodatočné e, financovanie k tým ponukám starostlivosti, ktoré tu už máme. A e, to, treba budovať vždy na základe toho, čo sme tu už vytvorili. Nemusíme e, na novo vynaliezať koleso. Jednoducho stávame na iniciatívach a na postupoch, ktoré tu už sú. Ešte raz vám ďakujem za vaše príspevky a Zároveň chcem povedať, že sa tu spomenuli veci, ktoré sú navzájom prepojené. Jasle, materské školy, eh, dôležité je aj eh, vytvoriť E, zabrať sa pracovným e, trhom tým, e, tých, ktorí pomáhajú rodinám, pomáhajú v rodinách zabezpečovať starostlivosť a podobne. Mnohí z nich pracujú na čierno. Tým by sme sa tiež mali v Európskom parlamente zaoberať. Máme tu určité správy a uznesenia na túto tému, ale ja si myslím, že tento tlak zo strany parlamentu na úpravu pracovného e, trhu pre e, pracovné sily v súkromných e, domácnostiach mm, treba posilniť. Nedajú sa, nedá sa to udôvodňovať tým, že to spadá do kompetencie členských štátov, pretože keď sa niečo nemôže vyriešiť na úrovni členských štátov, tak sa musí zapojiť úroveň Európskej únie. Takže ešte raz ďakujem za vaše príspevky. A teraz by som chcela vyzvať e, rečníkov, aby e, stručne zareagovali na e, vyjadrenia, ktoré zazneli možno v rovnakom poradí, ako ste vystupovali. Takže nech sa páči, pani Pancéri. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcela by som spomenúť nasledovné body. Ja súhlasím s tým, čo tu bolo povedané a táto myšlienka, aby sme brali do úvahy rôznorodosť rodín, to nie je voľba, to je jednoducho pohľad na realitu, čo je za, za dverami. Veľa rodín e, nemôže robiť politiku takým či onakým spôsobom, pretože všetko navzájom súvisí a jeden typ rodín sa môže premeniť na iný typ rodín a potom znova môže dôjsť k zmene. Sú tu viac generačné rodiny, zložené rodiny, e, monoparentálne rodiny, e, medzinárodné rodiny, kde e, partnery žijú v rôznych krajinách, takže sú rodiny, ktoré žijú oddelenie vo viacerých členských štátoch. Čo urobíme? My musíme brať do úvahy skutočné potreby aj takýchto rodín. A ak je tu potreba, e, takto tu máme potrebu základných noriem a opatrení veľmi špecifických, ktoré by boli zamerané na všetky tieto typy rodín, ktoré čelia špecifickým problémom. To je však niečo, čo nie je voľbou, alebo niečím, čomu sa dá vyhnúť. Stačí pozrieť sa von oknom a uvidíme, čo, je, čo sa tam deje. A ešte by som chcela upozorniť na kampaň, ktorá prebehla nedávno. Išlo o medzinárodnú kampaň, ale ja som videla iba taliansku verziu. A tam došlo k E, vlastne táto kampaň má e, dvojaký význam. Ide tam vlastne e, o obraz, kde otec mení plienky dieťatku na pánskych WC. A takéto politiky potom umožnia ženám, aby pracovali, ale rovnako umožňujú mužom, aby sa venovali viac deťmi a aby sa viac zaoberali deťmi. Takže treba redefinovať aj úlohu muža v rodine. Ďalším prvkom, ktorý by som chcela spomenúť, je lepšie využívanie existujúcich nástrojov. Ak sú základné, tak e, máme tu e, veľké možnosti, ktoré nám ponúka viacročný finančný rámec a e, je veľmi dôležité, aby sme využili aj súčasný rozpočet. Keď teraz pripravujeme nové normy pre nové obdobie, tak treba tam rovnako začleniť aj túto myšlienku gender mainstreaming – do viacročného finančného rámcu, ale my musíme myslieť aj na to, aby sme využili peniaze, aby sme milióny e, peniazy využili lepšie na e, opatrovateľské služby. Ďakujem pani Jana Rodkirch. Ja nesúhlasím s jednou vecou e, z toho, čo povedala moja kolegyňa. Vo Fínsku zamestnávateľia často hovoria, že ženy, najmä matky, musia pracovať viac. Dobre, súhlasím. Dajú deti do jaslí, do škôlok, to je dobre, máme rodovú rovnosť, ale keď máme rodovú rovnosť, tak to znamená potom, že muži pracujú menej. Takže keď pokračujem, keď porovnávam švedské údaje s fínskymi, tak švedskí otcovia, ktorí majú malé deti, pracujú menej. A to je niečo, na čo zamestnávateľia e, príliš nemyslia, najmä pokiaľ ide o Fínsko. Ale to takisto je dôležitá vec. E, posilnenie úlohy žien na pracovnom trhu nejakým spôsobom oslabuje prítomnosť mužov na pracovnom trhu a z dlhodobého hľadiska to bude na úžitok všetkým. Prečo? Pretože čas, ktorý deti trávia s otcami, je veľmi dôležité pre ich osobnostný rozvoj. Rovnako treba hovoriť aj o rodovej rovnosti a niekedy to je veľmi dobré, ale niekedy musíme byť veľmi špecificky, pokiaľ ide o rody. A je veľmi e, dôležité, aby sme všeobecnosti e, materské dovolenky e, premenili na neutrálne z hľadiska rodu a my môžeme myslieť, že vlastne táto materská dovolenka môže byť e, takisto zabezpečovaná, alebo tieto starostlivosť môže byť zabezpečovaná iným členom rodiny. Niekedy to môže byť stará mama, starý otec. Takže nebr- keď nebudeme e, rodičovskú alebo teda dovolenku pri narodení dieťaťa priamo E, e, adresovať jednému z rodičov, to je veľmi dôležité. Ďalej, e, dovolenka pri narodení dievčaťa, to je veľmi všetko feminínne a všetko súvisí so ženou. A musíme sa pozrieť na skúsenosť materstva a my veľmi dobre zo štúdií vieme, ako konflikty na pracovnom mieste sa dotýkajú rodín a ovplyvňujú rodiny a ako rodinné problémy, ako je rozvod, choroba a tak ďalej, e, majú dopad na práceschopnosť. Takže to musíme byť veľmi špecifické, aby sme mohli e, podporovať všetkých pracujúcich. Much, uh, ďakujem. Tošta, nech sa páči, ďakujem. Ja eh, by som sa chcel eh, zmieniť k tým bodom, s ktorými nesúhlasím plne. Ja nesúhlasím s tým, že jeden alebo z druhých z rodičov má pracovať menej. Zvýšiť prítomnosť žien na pracovisku nevedie nutne k tomu, aby muž pracoval menej. To znamená, že plne súhlasím s tým, že je dôležité, aby rodičia trávili čas e, s deťmi, ale myslím si, že aj o tom musia rozhodnúť rodiny. Najlepší spôsob, e, to je najlepší spôsob, ako toto riadiť po narodení dieťaťa. A nordické krajiny so svojimi modelmi boli úspešné. Otcovia sú e, veľmi zapojení do starostlivosti o deti porovnaní s inými krajinami, či už e, východnej alebo južnej Európy. A neexistuje žiadna špecifická legislatíva v tejto oblasti a každá rodina má právo rozhodnúť. Môže to byť matka, alebo môže to byť otec, ktorý strávi s dieťaťom viac času pri jeho narodení. Takže pre nás najdôležitejšia je flexibilita. A keď tu bude nejaké obdobie, ktoré bude rezervované 4 mesiace na každého z rodičov, tak je tu riziko, že môže dôjsť v takej situácii, keď napríklad otec si nevyberie svoje mesiace, a dieťa, situácia dieťaťa a celková situácia v súvislosti s dieťaťom pre uvedenú rodinu bude komplikovanejšia. Pokiaľ ide o prácu na čiastočný pracovný úvezok, aj to treba vidieť ako možnosť voľby pre rodinu, teda ako uľahčiť každodenný život niektorým rodinám. A na to, aby, aby to vlastne malo dopad na celú rodinu. Aj to je veľmi dôležitý, relevantný bod. Problém, ktorý teraz máme v Európe, je to, že v celej Európe existuje Mm, kvalifikovaná práca od juhu na sever, od západu na východ. A my sme nútení prijímať pracovnú silu z tretich krajín a teraz nastal okamih, aby sme využili potenciál ženskej práce, pretože ten nebol dosť využitý a tu na veľkú zodpoved- veľká zodpovednosť leží na členských štátoch. V Poľsku teraz prijímajú veľmi E, veľmi pozitívnu iniciatívu podporovať ženy e, v starostlivosti o deti, aby mali e, finančnú pomoc a starali sa o deti namiesto toho, aby pracovali. Pre nás je to úplne milná vec, pretože my si myslíme, že je potrebné robiť práve naopak. Ja si myslím, že rodiny majú dostávať podporu, ale nemali by sme vytvárať stimuly na to, aby ženy zostávali doma namiesto toho, aby pokračovali v kariére. Ďakujem. Ja by som iba chcela ešte niečo trošku poopraviť. Existujú jasné dôkazy o tom, že Rodičia si berú túto rodičovskú dovolenku iba vtedy, ak je e, výlučne otcovskou dovolenkou. A to je naša nordická severská skúsenosť. Urlopów. E, Chcela by som sa vyjadriť k tej otázke rodičovských dovoleniek. je tu, eh, keď nie je presne definované, ktorú časť eh, si môžu vziať matky, ktorú otcovia. Pozorujeme, eh, že tam, kde sa vypláca rodičovská dávka 1,5 roka po vysokej miere, tak Často eh, sa preto rozhodujú matky, tie chýbajú potom eh, na pracovných miestach, to je aj hospodársky významné v Európe. Je to tak, eh, že ženy častejšie než muži získavajú vysokoškolské diplomy a potom nám chýbajú na pracovnom trhu. Takže mrháme týmto obrovským potenciálom. A nie je jednoduché tento potenciál nahradiť migrantami z tretich štátov tí majú jednoducho inakšie e, e, vzdelanie. Nechcem e, spochybňovať, že je možné nahradiť chýbajúce pracovné síly zdrojmi zvonku, ale situácia je komplexnejšia, než sa to niekedy popisuje a treba poukázať na to, že rodičovská dovolenka je z časti prenosná, z časti nie a podľa toho, či je tu takáto možnosť, to má vplyv na to, či e, ju čerpajú iba ženy alebo aj muži. Súhlasím s prvou rečníčkou e, v tom, že dôležitým predpokladom preto, e, že ženy sú dlhšie v na pracovnom trhu súvisí e, vlastne potom s tým, či budú používať e, zariadenia pre starostlivosť o deti a pracovné sily v súkromných domácnostiach. Tu môže ísť aj o starostlivosť o deti. E, často toto preberajú, túto úlohu preberajú zdarma aj rodinní príslušníci. Máme mm, tu takisto aj povinnosti zo strany podnikov, veľká časť práce v domácnostiach, ktorá nie je e, e, zaplatená, e, ktorá nie je platená. Tu by ani nemohli nejaké pracovné sily vykonávať, nejaké pracovné, vonkajšie pracovné sily. A chcem ešte povedať niečo k tomu, čo povedala pani profesorka. Naozaj to musí byť tak, že keď pracujú ženy eh, eh, viac, muži pracujú menej, pretože niekto sa môže starať, eh, musí starať o deti. Bolo by dobre, keby sa tu vytvorila aj externá, kvalitná vzdelávacia ponuka, nielen v zariadeniach mimo domova, ale aj doma. Takýto trh musí byť nutne upravený. Kto z vás by sa chcel ešte vyjadriť a povedať niečo k tejto téme aj zo strany poslancov? Ak aj hostia vyčerpali túto uh, tému, aj poslanci, tak uh, sme týmto dospeli ku koncu nášho vypočutia. A Pokračovať budeme o 14.00. Ďakujem.